Orbána Krespo a navrhol, aby to bolo s účinnosťou 5. marca prehlásené za platné. Má proti tomu niekto nejaké námietky? Zdá sa, že nie. A tým je platnosť tohto mandátu potvrdená.